Otváram rokovanie. Dovolte mi začať ďalším bodom programu. A síce teda textom, ktorý bol schválením zápisníc zo včerajšieho dňa. Chcem iba povedať, že ak máte nejaké namietky, zdá sa, že nie, tak môžeme považovať zápisnicu zo včerajšej schôdze za schválenú.